Ak nie sú žiadne poznámky, považujme zápisnicu za schválenú. Prvým bodom na programe dnešnej popoludnejšej plenárky po prestávke je prijatie zmien a doplnení zmluvy, vyhlásenie komisie. Rád by som upriamil vašu pozornosť na fakt, že v tejto rozprave nebude možnosť spontánne sa prihlásiť e, do diskusie, teda pro postup Catch the Eye. Táto téma je mimoriadne dôležitá a preto sme sa rozhodli založiť ju na dať ju na program ako prioritnú rozpravu. Ďakujem, že sa k nám e, pripojil pán predseda Európskej komisie, pán Baroso. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, dámy a páni poslanci, Európska komisia eh, dnes dala pozitívne stanovisko k decembrovému rozhodnutiu Európskej rady, aby došlo k obmedzenej zmene článku 136 zmluvy o fungovaní EÚ. Ako viete, cieľom je umožniť eh, členským štátom v eurozóne vytvoriť stály mechanizmus, aby zabezpečili finančnú stabilitu v celej eurozóne. Tento stály krízový mechanizmus v roku 2013 nahradí dočasné e, nástroje, to je ten Európsky fond stability a ďalšie. Vieme všetci veľmi dobre, aké sú užitočné Ide o nevyhnutné rozhodnutie, aby sme potvrdili naše rozhodnutie obhajovať našu spoločnú menu a aby sme zaručili finančnú stabilitu z oči voči e, nerovnováham niektorých členských štátov, ktoré treba opraviť. Ide o potrebný mechanizmus, aby sme doplnili rámec zmluvy. Ako som to už sám zdôraznil na poslednej Európskej rade, každá iniciatíva aj vrátanie konkurencieschopnosti a konvergencie európskeho hospodárstva, teda opakujem, konkurencieschopnosť a konvergencia, pretože ide aj o konvergenciu našich ekonomík, každá táto iniciatíva sa musí robiť tak, že sa budú rešpektovať zmluvy, ako aj princípy a pravidlá vytvorené pre Úniu a pre jej inštitúcie komisia príde so svojou iniciatívou, legislatívou a aj inou, aby zabezpečila koherenciu medzi budúcim mechanizmom stability a riadením hospodárstva v eurozóne. Rešpektovanie zmluvy je veľmi dôležité. Ja som si istý, že e, Európska rada zo 4. februára to expressis verbis uznala mechanizmus posilnenia konkurencie, schopnosti a konvergencie európskeho hospodárstva, e, ktorých sa je 17 členov eurozóny, ale bude v prospech všetkých 27 členských štátov a celej zóny, teda v prospech konkurencie schopnosti zóny európskych inštitúcií a konkurencie schopnosti a schopnosti kompetencií parlamentu a inštitúcií tak ako to prijala Európska komisia, tam sa to explicitne hovorí. Ide tu o otázku všeobecného európskeho záujmu. Ochrana eura nie je v záujme len členských štátov eurozóny a preto aj členské štáty, ktoré nie sú členmi eurozóny, sa môžu asociovať k práci aplikácie tohto stáleho mechanizmu. Eventuálne sa môžu rozhodnúť zúčastňovať operácií, ktoré sa budú realizovať v rámci tohto budúceho mechanizmu, tak ako to už niektorí urobili v rámci súčasných dočasných mechanizmov. O čom teda hovoríme, je to e, nástroj globálnej odpovede na hospodárskú krízu. A to je jeden aj z kľúčových bodov. Musíme postupovať rýchlo a dobre vpred. Naliehavosť ale neznamená, že by sme sa príliš ponáhlali alebo unáhlili. Rozhodnutia, ktoré v budúcich týždňoch príjmeme, prijímajú aj skúsenosti z súčasnej situácie a sú rozhodujúce pre našu budúcnosť. A musíme byť jasní aj, ktorým smerom chceme ísť. A zhodneme sa na tom, že musíme nastúpiť na vlak reforiem, aby sme uchovali finančnú stabilitu, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť a konvergenciu našich hospodárstiev a dosiahnuť udržateľný rozvoj ktorý bude vytvárať pracovné miesta. Otázka je, na akých kolajach budeme tento vývoj realizovať a ja si myslím, že ak chceme, aby ten európsky vlak postupoval vpred, mal by ich ísť na kolajach spoločenstva. Tento nástroj široko prispeje k tomu, že dá odpoveď na túto otázku. Pokiaľ ide o postup, komisia si myslí, že máme podmienky na to, aby sme urobili zjednodušenú revíziu zmluvy, tak ako to hovorí článok 48 odseku 6 zmluvy. Ja viem, že viacerí z vás si kladú otázku, či ide o medzivládny charakter tohto stáleho mechanizmu. Aj my by sme chceli radšej postupovať rýchlejšie, aby tento systém bol viacej zakotvený do európskeho systému, ale uznávame, že tento nový krok ehm, nezmenšuje kompetencie únie ani inštitúcie, práve naopak e, zväčšuje našu možnosť odpovedať na túto hospodárskú krízu, hoci to expressis verbis v zmluve takto zakotvené nebolo. Niekoľko dôležitých bodov, tak ako to hovorí stanovisko komisie, oni pomôžu nás lepšie viesť k zodpovednejšej, solidárnejšej a zjednotenejšej únii. V prvom rade solidarita. Hovoríme o základnej hodnote EÚ a veľmi presne by som sa chcel tu vyjadriť počas diskusí o návrhoch zmeny zmluv, zmluvy. Komisia upozorňovala, že v žiadnom prípade táto zmena neohrozí mechanizmus solidarity podľa článku 122 zmluvy o fungovaní únie v prípade ťažkosti alebo e, veľkých ohrození členského štátu. A teda na rozdiel od názorov niektorých, článok 122 nebude pozmenený. Solidarita v EÚ ide spolu ruka v ruke so zodpovednosťou. Solidarita bez zodpovednosti nemôže existovať, ani vice versa. A to platí predovšetkým pre solidaritu a finančnú zodpovednosť. A to je aj duch aj dočasných e, mechanizmov, e, ale aj stáleho krízového mechanizmu. A jeho podmienky budú veľmi prísne. Členské štáty musia všetky rešpektovať zodpovednú finančnú politiku. Finančná solidarita v EÚ sa musí posilniť väčšou koordináciou, lepším dohľadom. A to je práve tá základná lekcia, ktorú sme sa naučili z tejto krízy. Ekonomické riadenie EÚ v eurozóne bude takto základom, na základe ktorého budúci krízový mechanizmus sa bude musieť opierať a chceme posilniť ekonomické riadenie EÚ, teda ho chceme prehlbiť, rozšíriť, aby sme zaručili stabilitu eurozóny a tiež celej EÚ ako celku. Rozšírenie hospodárskeho riadenie to znamená začleniť nielen rozpočtové politiky, ale aj hospodárske, štrukturálne reformy, to je cieľ toho európskeho poloroka alebo semestra, na ktorom sme sa dohodli. Tento proces začal revíziou e, dokumentu o ekonomickom raste a tam sa jasne hovorí, že súčasné politiky nie sú postačujúce. Musíme urobiť viacej, aby sme odpovedali na súčasné výzvy a musíme spolupracovať, nesmieme sa rozdeľovať, musíme pracovať viacej, aby sme podporovali konvergenciu a nie divergenciu na prehlbenie hospodárskeho riadenia, riadenia. To je cieľ toho balíčka, ktorý komisia predložila a ja predpokladám, že budeme mať silnú podporu parlamentu a ja vám za túto podporu ďakujem. Môžete si byť istí, že komisia podporí a uľahčí tento postup až do konca a budeme sa snažiť o dosiahnutie ambicióznych cieľov. A práve tieto reformy budú stanovovať a definovať budúcnosť toho stáleho krízového mechanizmu a tiež posilňa aj ten Európsky fond finančnej stability. Ja som presvedčený, že všetci zohrajú svoju dôležitú úlohu. Rada e, aktívne sa zúčastní e, prác na aplikácii tohto mechanizmu. Ale nestačí mať len dobrý prístup, treba ho aj dobre aplikovať. A podarí sa nám to len vtedy, keď všetci budeme rešpektovať niekoľko jasných a jednoduchých pravidiel. Myslím na demokratickú legitímnosť, ktorá vychádza z kontroly parlamentu. E, myslím aj na sílu stálych inštitúcií, ktoré vychádzajú z transparentnosti a ktoré zdieľajú spoločné hodnoty a ktoré zároveň garantujú koherentnosť celej EÚ. Myslím na princípy rovnosti všetkých členských štátov, E, očí v oči zmluvia tiež princíp hospodárskej, spravodlivej hospodárskej súťaže, e, kedy e, žiadny z členských štátov nemôže ohroziť spoluprácu na európskej úrovni. Musíme dohliadať na to, aby žiadny z vagónov sa neotrhol počas tej cesty a aby tak nevykoľajil celý vlak. Musíme viacej investovať do dôvery medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami sme úniou a ako únia musíme konať, aby sme sa z tejto krízy dostali. Musíme vytvoriť pevné základy pre konkurencieschopnejšiu úniu, ktorá bude prosperovať lepšie, ktorá bude inkluzívnejšia, stabilnejšia. A v tomto rámci musíme konať a tak bude konať aj Európska komisia. A ja dúfam, že v tomto smere a v tejto ceste budeme môcť rátať aj s vašou podporou. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, vážený pán predseda rady. A teraz v mene EPP vystúpi pán Elmar Brok. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán predseda komisie, milí kolegovia. Som si vedomý toho, že prijímame nové opatrenie na zabezpečenie právnej istoty. Je tu ústavná právna potreba a preto hovorím o nutných zmenách zmluvy s tým, aby sme dlhodobo zabezpečili stabilitu eura. Mohli by sme predstaviť aj viaceré iné prístupy, e, ktoré by viac zasahli do zmluvy a do hospodárskej politiky, alebo by sme to mohli robiť pomocou iných formulácií, ale je tu aj nebezpečenstvo toho, že by sme nemohli potom jednoducho e, konať, že by to spôsobilo ďalšie referenda a kom, skomplikovala e, rozhodnutia v situácii, e, keď to pocítia finančné trhy. Treba však povedať, že menová únia predstavuje pôsobnosť spoločenstva a to znamená, že musíme aj podporiť takéto kompetencie táto zmluva má určité nedostatky, ale sú tu aj príklady toho, že členské štáty e, vďaka prehlbenej spolupráce môžu e, prijať dohody a využiť príslušné inštitúcie na vykonanie práce. A myslím si, že to by malo byť možné aj v tejto súvislosti. A hovorím komisii, že bolo by e, E, nesprávne, keby sme budovali súbežné e, štruktúry, ktoré sa budú vzdialovať od seba a neumožňuje udržať spoločenstvo. Musíme sa tomu za každých okolností vyhnúť, aby e, nedošlo ku štiepeniu, aby sme nereagovali nezodpovedne. Treba jednoznačne povedať, že spoločné metódy neznamenajú rovnaké stanoviska. Sú tu E, pomocné e, e, mechanizmy, pretože nie vždy sú k dispozícii spoločné. A to znamená, musíme robiť takéto zmeny zmluvy, ktoré sa dajú realizovať v spoločnej politike. Musíme vyhnúť sa tomu, aby sme vytvárali štruktúry, ktoré neexistujú v členských štátoch. Samozrejme, vieme, že spoločné štruktúry budú výkonné e, e, len za predpokladu zabezpečenia konkurenceschopnosti. E, máme tu tri oblasti. Stabilita, hospodársky rast, kde máme spoločnú legislatívu, tak isto máme možnosť zmeny zmluvy v prípade, že e, pakt stability rastu je spochybnený. Naša politická skupina veľmi vie, že e, Marcel si pondelok sa o tom bude rozhodovať. Nie je to e, samozrejme ideálne riešenie, ale ak chceme preukázať zodpovednosť, musíme zabezpečiť, aby ostatné inštitúcie vrátane rady preukázali svoju zodpovednosť. A musíme e, prijať dočasné e, riešenie, aby to bolo spoločné spojené e, s iniciatívami komisie, ktorá bude k dispozícii na rokovanie a rade. Musíme byť pripravení rokovať, aby tú nespokojnosť, ktorú cítim, pocítime v tomto parlamente, keď malé štáty sa cítia znevýhodnené, aby sme Tomuto sa e, e, vyhli. Musíme získať väčšinu pre e, tento plán a to v potrebnej lehote a dúfam, že rada nám umožní získať takúto väčšinu v rámci našich rokovaní. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz v mene socialistov a demokratov pán Roberto Gualtieri. Signor Presidente, Pán predseda, Nachádzame sa v rozhodujúcom momente pre budúcnosť Európskej únie. Európa potrebuje skutočné hospodárske riadenie. A to predovšetkým pre krajiny, ktoré prijali euro. Vítame vytvorenie stáleho krízového mechanizmu, ktorý umožní, aby sme mali skutočné hospodárske riadenie Európy, hoci existujú určité právne a politické rezervy k postupu, ktorý niekedy môže vyzerať riskantný. Ale ja som šťastný, že som si tu vypočul, že niektoré z týchto rezerv eh, vy ich vidíte a chápete tiež ale to, čo je pre mňa veľmi dôležité, to je nasledujúci bod. Ako bude konkrétne fungovať tento mechanizmus? Bude posilňovať hospodárske riadenie únie alebo to bude skôr krok smerom k medzivládnemu mechanizmu. A dojde k posilneniu nemecko-francúzského paktu akým smerom, akou cestou sa vyberie tento vlak, kadiaľ potiahne lokomotíva mm, tohto vlaku. Článok 136 zmluvy hovorí o medzivládnom charaktere na jednej strane, ale v názore Európskej komisie sa hovorí, že tento mechanizmus musí vychádzať z ekonomického riadenia, únie a že Európska komisia príde so všetkými iniciatívami, aby zabezpečila koherenciu tohto e, krízového mechanizmu stability a hospodárskym riadením. My e, súhlasíme s týmto prístupom, ale keď sa pozrieme na ten článok 136, tak viacej sa tam už e, nehovorí. Je potrebné odteraz upresniť, akým spôsobom bude tento mechanizmus fungovať akú úlohu bude zohrávať Európska e, komisia e, pri e, riadení toho, aké, ako tam bude fungovať sekretariát, aký tam bol štátne príslušnosti, aké, ako E, sa bude, ako bude fungovať overovanie toho súčasného e, nástroja stability, akú úlohu v tomto všetkom zohrá Európska komisie. Dojde teda k zmene článku 136 alebo dojde k vyhláseniu Európskej komisie či rady, aby Európsky parlament mohol prijať ďalšie opatrenia. Ďakujem. A v mene ALDE pán Ferhovštát. Oh yeah, okay. Would you... Chceli by ste e, položiť e, otázku? Pán Gualtieri, nech sa páči. Galtieri. Galtieri. E, napadlo vás, že medzivládna spolupráca by bola podstatne lepšou cestou pre národy Európy a pre nezamestnaných v Európe ako európsky superštát, ktorý podľa všetkého, ktorého podľa všetkého sa zastávate. Napadlo vás to niekedy? Ďakujem pekne, pán Gualtieri. Io sto caldeggiando ja o, osobne, no to, čo som obhajoval, je rešpektovanie Európskej únie a tak, ako to definuje zmluva. To je najlepšia forma, ktorú máme na to, aby sme realizovali našu úlohu priamých predstaviteľov a zástupcov európskych občanov v EÚ. Pán predseda, hovorí pán Ferovštát, môžeme byť spokojní s vyhlásením pána Baroza, pokiaľ ide o zmenu zmluvy Samozrejme, teraz sme to my. My musíme vydať naše stanovisko a treba to urobiť, myslím si, a ešte do 24. marca, pretože vtedy sa koná významná Európska rada. Či nájdeme väčšinu pre zjednodušený postup, to uvidíme. Ja si myslím, že je tu ešte niekoľko podmienok, ktoré treba splniť. Tá prvá je, že sa snažíme dosiahnuť to, aby tento mechanizmus bol e, čo najviac riadený Európskou komisiou a ja mám aj veľký argument na to. Určite ste videli, že i FSM, ktorý riadi Európska komisia, tak vydala 5 miliárd euro obligácií na trhy za 5 rokov 6. januára a ISFE urobil to istý 25. januára tiež 5 miliárd a tiež na 5 rokov. A teda tí, ktorí boli riadení komisiou, tak to bolo za 2,5 úrokov. A to, čo robil ten medzivládny systém, tak tie boli uvedené e, na trh za 2,49 To znamená, že IFSM, ktorý je riadený metodou spoločenstva, robí obligácie s nižšími úrokovými sadzbami alebo za nižšie úroky. To je podľa mňa veľmi dôležitý prvok, že teda metóda spoločenstva má oveľa hodnejšie výsledky ako medzivládny postup. Druhý krok alebo druhý moment. Tiež si treba položiť otázku, či by sme zmenu článku 136 nemohli využiť na posilnenie balíčku hospodárskeho riadenia pani Wortmann Kohl s ďalšími. To sú tie návrhy na stole. A v týchto šiestich návrhoch potrebujeme schválenie rady, aby, aby postupy v komisii mohli začať a tento problém by sa mohol vyriešiť aj tým článkom 136. Mohli by sme povedať, že ak ho využujeme, teda ako ten stály krízový mechanizmus, tak automaticky komisia môže začať s týmto postupom a bude tam len opačná kvalifikovaná väčšina a teda blokovanie v rade. To je druhá poznámka, ktorú by tr- bolo treba zadefinovať v našom stanovisku a hovorím to pánovi Brokovi a pánovi Gualtierimu. A po tretie, posledná poznámka. Potrebujeme páni Brok a Gualtieri, snažte sa dosiahnuť vyhlásenie a ubezpečenie rady nie k súčasnému balíčku, ale ku všetkému, čo sa posledný deň oznámilo. Pakt konkurencie schopnosti, medzivládna metóda, veľa krajín je proti. Existuje obrovské rozdelenie v rade v súčasnosti k tejto otázke. Ja si myslím, že potrebujeme mať uistenie od rady, že v tom druhom balíčku hospodárskeho riadenia budú aplikovať tiež metódu spoločenstva. Prečo? Pretože medzivládna metóda nefunguje. Len si predstavte len jeden jediný krát, že e, pravidla hospodárskej súťaže v EÚ by boli riadené radou. Koľkokrát by prišli pokuty na firmy, ktoré e, neaplikujú pravidla hospodárskej súťaže? Nikdy ani raz by neexistovala žiadna pokuta, žiadny súkromný podnik by neplatil žiadnu sankciu. A to je dôvod, prečo som za to, aby sme mali uistenie, že metóda spoločenstva sa bude aplikovať aj v tom druhom balíčku. For your speech, Madam Rebecca Holmes. Ďakujem pekne. V mene zelených e, pani Rebeka Grant, vážne pán predseda, dámy a páni. Myslím si, že je to jednoznačné, že Európsky parlament chápe, prečo mm, zmeny e, v zmluve e, prebiehajú s jednodušeným postupom. E, čelíme núdzovej situácii a myslím si, že je rovnako jednoznačné, že Európsky parlament nepovažuje za správne, keď tento postup pri e, zavedení krizového mechanizma vyústiuje do toho, že do budúcnosti e, sa skoncuje s metodou spoločenstva a Európsky parlament e, e, zostane mimo toho. A šťastie aj Európska komisia. Chcel by som e, ešte urobiť vyhlásenie, pokiaľ ide o naše kritické stanovisko pokiaľ ide e, tento prvok medzi e, vládnej spolupráce. Myslím si, že v Európe E, v súčasnosti medzi občanmi. E, máme stále menej ľudí, ktorí e, rozumejú, čo, kedy, z akej situácii sa rozhoduje. Myslím si, že aj Nemci sú proti Grékom, Gréci proti Nemcom, takisto aj Íri, ktorí majú problémy s bankmi a toto nepochopenie situácie súvisí e, s metodou e, čiernej skrinky e, že sa rozhoduje na poslednú chvíľu pod tlakom. V tejto celej veci musíme zabezpečiť väčšiu transparentnosť. V opačnom prípade budeme strácať, a to rýchlejšie ako predtým, dôveru našich občanov. A preto som toho názoru, že keď teraz od nás požadujete, aby sme na tomto mieste schválili zjednodušený postup, aby sme si to nevšimali. E, e, e, potom aj na iných miestach vráte aj v komisii musíte potom akceptovať úlohu parlamentu ako predstaviteľov našich občanov s tým, aby to, čo sa slúbovalo pred nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy, nám všetci slúbovali, nie len vy, pán Barozo, ale všetci ostatní ľudia hovorili, že budeme mať viac demokracie e, v Európe. A bola by som rada, k tomu, aby k tomu došlo. Keď sa e, dívam dnes, čo sa deje, čo sa koná e, v Grécku, keď sa privatizujú pláže, aby sa splatili dlhy, potom zistujeme, že je tu úplná orientácia na, e, e, na túto politiku a to e, ženie zadlžené krajiny ešte viac do záhuby. A samotná krízová politika a údajná politika solidarity by sa mala prediskutovať tu s nami. V opačnom prípade E, dosiahneme pochopenie toho, čo chceme dosiahnuť v tejto kríze. A e, nazdávam sa, že mali by sme sa pripraviť na prejavy solidarity s viacerými krajinami Európy. Ten fond, ktorý chceme dať k dispozícii, nestačí. V Bruseli sa dnes e, rozhodlo, e, že treba sa postarať o viac likvidity. Pán predseda prerušuje rečničku, ale mali by sme hovoriť aj o eurodlhopisoch, a e, e, myslím si, že pán Ferhofstadt už to zdôvodnil správnym spôsobom. Mali by sme hovoriť aj o tom, akým spôsobom e, budeme tvoriť politiku inklúzie. Prepačte, že som to trošku z časového hľadiska nezvládla, ale potrebujeme o tom rokovať. Pán predseda prerušuje rečničku a oznámuje, že v mene konzervatistov a reformátorov bude vystupovať pán Ashley Fox. Ďakujem za slovo, pán predseda. Podporujem zmeny zmluvy, aj moja skupina, politická skupina ich podporuje, pretože si želáme stabilitu eurozóny, aj keď Británia nie je členom eurozóny a dúfam, že sa k nám nikdy nepripojí, máme isté záujmy, aby Európska eurozóna fungovala pretože veľká časť britského obchodovania sa odohráva s Európou a Londýn je finančným hlavným mestom Európy a eurozóny. Preto Briti želajú eurozóne všetko dobre a želáme si taký stabilizačný mechanizmus, ktorý by podporoval eurozónu aj krátkodobo, aj strednodobo. Dúfam, že tento parlament sa zachová zodpovedne, že schváli zmeny, ktoré navrhuje Rada a dlhodobo, ak má euro prežiť a prosperovať, dlhodobo treba nastoliť radikálnejšie zmeny. Vážený pán predseda Barozo, Môžete eh, si dohliadať na veci, koľko len chcete a môžete mať toľko hospodárskeho riadenia, koľko len chcete, ale ak krajiny ako Írsko, Portugalsko, Grécko zostanú v eurozóne, musia byť konkurencieschopnejšie tak aspoň ako konkurencieschopné je Nemecko. A na toto by sa mala vaša komisia sústrediť. Ďakujem za priestor. Ďakujeme. A ďalším rečníkom na zozname je pán Lothar Bisky za ľavicu. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, Lisabonská zmluva existuje iba krátky čas. Napriek tom, tomu počas e, niekoľkých mesiacov musí sa už po druhé meniť. A to sa zdôvodňuje naliehavou situáciou, e, e tým, že e, to nepo, nespadá pod e, demokratický e, e, postup a sa to robí e, urychlenou metodou. E, Mali sme miliardové záchranné balíky pre mm, banky, ktoré sa e, e, schválili urychleným postupom mimo parlamentu. A teraz e, Európska rada je pod novým časovým tlakom a vedúci predstaviteľe vlády chcú urychlenie schváliť takéto zmeny. Skupina GUE sa obáva, že to sa stane normou a požaduje, aby zmeny zmluvy sa uskutočňovali e, e, bežným spôsobom, ktorý je zakotvený v Lisabonskej zmluve. Ďakujem. Ďakujem pekne. A ako ďalší rečník vystupí v mene e, Slobody a demokracie kolega William Dartmund. Ďakujem, pán predseda. Začnem tým, že Európska únia sa stala najprv colnou úniou, potom bola politickou úniou, ale bez náležitého demokratického súhlasu a potom sa z nej vyvinula menová únia. Aká si menová únia, pretože 10 členských štátov mali dosť rozumu na to, aby sa na nej nezúčastnili. A čo máme teraz? Zadlženú úniu. A táto zadlžená únia jednoducho je koncept, ktorý nefunguje. Pozrime sa na úrokovú sadzbu e, nemeckých štátnych dlhopisov. Ak by bola menová únia fungovala, všetky členské štáty v eurozóne by boli schopné požičiavať si peniaze za tú istú úrokovú sadzbu, za tú istú úrokovú sadzbu, ako je kľúčový indikátor, za ktorú si ju požičiava Nemecko. Ale takto nie je. Portugalsko predsa platí 4, o 4,28 viac ako Nemecko, Írsko o 5,9 viac, Grécko platí o 8,25 viac ako Nemecko. Presne ako povedal pán Galtieri, teraz je tá rozhodujúca chvíľa a ja neočakávam, že by predsedovia EPP alebo predseda SND, ktorý krúti hlavou, ako hovorím, chápali dôležitosť tejto veci, ale možno e, čo skoro budú musieť pochopiť, aké to je dôležité. Váš problém a je to naozaj váš, váš problém, by sa lepšie vyriešil medzi vládnou spoluprácou, pretože hospodárske riadenie je pascou. A nemá ani mandát. Nemáme naň mandát. Nikto nikdy nespomenul, ale dokonca ani len nepomyslel na daňových poplatníkov, ktorí už teraz nie sú na pleciach obrovské bremeno, keď budujete túto zbytočnú a krehkú ríšu. A ešte raz by som vám chcel pripomenúť, že je 27 členských štátov EÚ a 11 z nich sú čistými prispievateľmi a 16 z nich sú tí, čo dostávajú peniaze. A to je, tu je hlboký rozpor medzi tými, ktorí sú dlžníci a ktorí sú veritelia. Nemeckí daňoví poplatníci nebudú veľmi spokojní s takouto drahou hračkou. Určite William James Bryan v, obroz, v krásnom prejave v roku 1896 povedal, nesmiete ukrižovať ľudstvo ani keď kríže zo zlata. A ešte naliehavejšie je, aby dnes zaznelo, a ja vám to dnes hovorím, a najviac to hovorím pánu predsedovi Barosovi, ktorý má exekutívne právomoci, nesmiete ukryžovať, ukryžovať daňových poplatníkov Británie a ostatných na kríži jednotnej meny. Ďakujeme za váš príspevok. Ďalším rečníkom je pán Bruno Golniš. k škandálu, čo vôbec znamená ten zjednodušený postup. V skutočnosti ide o zmenu zmluvy a treba skutočnú diskusiu, ale nemáme ani priamu konzultáciu ľudy a pri, ľudu a pritom nejde o len taký obyčajný bod či tému, ale ide o to, že tento krízový mechanizmus bude stály. A čo vlastne chceme? že členské štáty, ktoré sú príliš zadlžené, tak aby mali povinnosť preplatili toto, než skôr, než zaplatia svoj vlastný dlh. To je tiež veľmi čudná finančná politika. E, vo Francúzsku vyšla humoristická kniha, kde je taká postavička, ktorý mm, hlavná postava má v kasárniach e, mm, riešiť problémy, ktoré sú tam, ale takýmto spôsobom chceme postupovať. Ale máme problém aj konkurencie schopnosti a hovorí sa to všade. Skutočná kúra prísnosti uťahovania opaskov, zvýšenej harmonizácie rozpočtových politik. Chceme rozšíriť konvergenciu na všetky politiky, ktoré budú mať dopad na konkurencieschopnosť, aj keď spadajú do národnej kompetencie. To je vlastne transpozícia na celú eurozónu nemeckej politiky. Pán Sarkozy, nič nie je priateľné pre nás, rovnako ako E, rozšírenie zvrchovaného dlhu homogénne na celú eurozónu. Musíme postupovať úplne inak. Pán Barozo, ďakujem za všetky vystúpenia, hovorí pán Barozo. A rád by som poďakoval spravodajcom pánovi Brokovi a Gualtierimu za ich poznámky, pokiaľ ide o význam metódy spoločenstva a tiež, že pripisujú význam e, k tomu, že aké dôležité je dávať pozor, aby, sme, aby sa nepoužila prehnanie medzivládna metóda. Európska komisia podporila túto revíziu zmluvy, pretože si myslíme, že ide naozaj o to, aby sme našli spôsob, ako odpovedať na výzvu v kompetencii, ktorá nie je e, pôvodne zadefinovaná v, zmluvi, v zmluve, teda e, zmluva neuvažovala o stálom mechanizme stabilizácie a rada e, jednomyselne rozhodla vytvoriť takýto mechanizmus a rozhodla, aby sa to urobilo skôr na medzivládnej metóde. To bolo jednomyselné rozhodnutie členských štátov. Ja vám to tu neukrývam a hovorím to tu otvorene. Ja som na strane všetkých tých, ktorí chcú ísť rýchlejší, rýchlejšie. My chceme ísť rýchlejšie a to metodou spoločenstva, ale videli sme v histórii európskej integrácie, že boli veľké kroky Európy, ktoré začali medzivládnou dohodou, či už to bol šengenský priestor alebo priestor slobody a spravodlivosti. Takže otázka politickej zodpovednosti je takáto. Máme alebo nie podporovať niečo, čo nie je absolútne v línii, ktorú my preferujeme, teda nejde metódou spoločenstva, ale v každom prípade posilňuje naše kolektívne kompetencie a odpoveda na výzvy, ktoré neboli expressis verbis uvedené v zmluve. A ja si myslím, že tu by sme mali odpovedať pozitívne a preto aj stanovisko Európskej komisie je pozitívne na reformu tejto zmluvy. Ale otvorene vám hovorím, komisia by dávala prednosť prístupu spoločenstva. A túto diskusiu sme viedli aj pri príprave tohto stanoviska. Dokonca niektorí navrhovali, aby sa zmenil článok 122, aby sa eliminovala jedna kompetencia, ktorá je tam od rímskych zmluv. Ja som bol proti tomu, ale môžem skonštatovať, že táto nová kompetencia, ktorú teraz môžeme spolu rozvíjať, hoci nie je striktne metódou spoločenstva, môžeme ju využívať, ale jasne hovorím aj v našom stanovisku, citujem, Európska komisia príde so všetkými legislatívnymi aj inými iniciatívami, aby zabezpečila koherentnosť tohto budúceho mechanizmu a hospodárskym riadením EÚ, hlavne v eurozóne, a zároveň bude rešpektovať kompetencie ktoré definuje Európska zmluva e, e, pre európske inštitúcie a pre únie. Je to veľmi jasné a ja tiež budem pokračovať týmto smerom. Niektorí v rozprave hovorili o rozdieloch a rozdielných názoroch medzi členskými štátmi, medzi Veľkou Britániou a inými. Ja normálne takéto rozdelenia nerobím, ale ten hlavný rozdiel je, že v eurozóne. Eurozóna má nižšie zadlženie ako Veľká Británia. Veľká Británia je oveľa viacej zadlžená než celá eurozóna. A teda problém eurozóny, ako to viacerí zdôraznili, je problém konkurencie schopnosti. Preto sa teraz snažíme nájsť riešenie pre konkurencieschopnosť a pre konvergenciu. A tú konvergenciu ja zdôrazňujem pre celú úniu, hoci niektorí nesúhlasia, ale nechajte nás aby sme išli smerom tej väčšej konvergencie v eurozóne a v únie pre tých, ktorí takto chcú ísť. Pretože teraz nie ide len o federalistov alebo o integracionistov, ktorí chcú viacej hospodársko riadenia v EÚ. To sú trhy, ktoré takéto riadenie žiadajú. Dnes trhy od Európy žiadajú nielen rozhodnosť pri obrane eura, ale systém riadenia, ktorý bude oveľa jasnejší a je pravda, že ten, tá metóda spoločenstva dáva oveľa viacej zárok, než e, tá metóda, ktorá je ponechaná na dobrú volu členských štátov. Teraz pracujeme na inom stavenisku, to je tá otázka konkurencie, schopnosti a konvergencie, ale o tom budeme diskutovať niekedy inokedy, ale v tomto bode v každom prípade komisia zaujala dobré stanovisko, jasné pozitívne stanovisko reformy zmluvy, a žiadame od všetkých, aby venovali pozornosť, aby sme nevytvárali mechanizmy, ako hovoril pán Bro, ktoré by mohli prinásať rozdiely či divergenciu, pretože európske inštitúcie sú tie, ktoré môžu zaručiť úniu vo svojom celku. Pretože komisia koná pre eurozónu a aj pre tých, ktorí nie sú v eurozóne, tak buďme pozorní, nezabúdajme aj na tento aspekt – Nevytvárajme teraz e, pre určité naliehavé otázky, nevytvárajme veci, ktoré by mohli byť problémom do budúcnosti. Musíme zaručiť lepšie hospodárske riadenie, ale zároveň lepšie riadenie pre celú úniu, pre úniu e, solidarity a zodpovednosti. Ďakujem pekne. Ostatní rečníci. Pán kolega Manfred Weber, vážny pán predseda komisie, vážny predseda parlamentu, potrebné zmeny v zmluve a inštitucionálna e, diskusia, ktorú máme už asi e, jeden rok, e, zhruba po roku po prijatí Lisbonskej zmluvy, nedokázali sme vyriešiť. A, a na druhej strane, keď hovoríme o súčasnej zmluve, všímame si situáciu v Veľkej Británii, v Českej republike, E, a zdá sa, že táto diskusia nemá východisko a myslím si, že dáme pani, že máme tu e, určité pnutie. E, nič nerobí národné orgány a preto musí poskytnúť odpoveď Európsky parlament pretože naše občania cítia, že potrebujeme zmeny aj v zmluve Chceli by sme e, e, získať kontrolu, aby sme mali e, silnú Európu. A je tu ešte dôležitejšia otázka. Čo napokon nesie náš európsky projekt? Je to otázka ukončiť, skoncovať vojnou na našom kontinente chvála Bohu, táto téma už je uzavretá. E, vojna je nepredstaviteľná. A keď dnes e, argumentujeme globalizáciou, hovoríme, e, že potrebujeme Európu, aby sme si poradili s globalizáciou. To je zase negatívna mm, argumentácia. Chceme získať mozgy a srdce ľudí a potrebujeme taký projekt. Musíme hovoriť o tom, v čom je úloha našej Európy teraz e, e, veľké mocnosti Američania, e, Japonci a Brazília sa tohto zúčastňujú a musíme sa položiť otázku, či budeme musieť dostatočne na sociálne otázky, či nie, to nebudú robiť alebo otázky ekológie. To neurobia Američania, my to musíme urobiť. Kto položiť otázku, chceme zachovať mier e, e, na e, tomto svete a my, to môžeme urobiť, musíme urobiť s našimi historickými skúsenostiami. Keď sa pozeráme na to nízka, vidie, že aj tam chcú ľudia mať európsky model. Je to mimoriadne atraktívny model a preto musíme hovoriť o otázkach zmluvy o fun- funkčnosti nášho kontinentu Musíme hovoriť e, o veľkých otázkach s tým, aby sme získali ľudí pre nás projekt, a to nie len ich e, rozum, ale aj srdcia, aby sme získali akceptáciu aj na národnej úrovni. Ďakujem pekne. Máte e, modrú kartičku. Pán Derosl, nech sa páči. You, taking... Ďakujem, pán Weber, za to, že dovolíte, aby som vám položil otázku. Dúfam, že pán predseda Baroso tiež odpovie na túto otázku, pretože je v podstate namierená na ňo. Podporujem úmysly za zmenami zmluvy, ale sa obávam o tom, akým mechanizmom sa príjmu tieto zmluvy. Zjednodušený postup sa vyhýba všetkým 27 národným parlamentom, ktoré by inak, ktoré by inak museli všetky odsúhlasiť akúkoľvek zmenu zmluvy. Potrebujeme len 6 mesiacov, aby národné parlamenty sa rozhodli, či odpovedia áno alebo nie. Ale keď chceme prijať rozhodnutie rady v marci, také, ktoré bolo prijaté v decembri. Ako? Ako to chcete urobiť procedurálne? Potrebujeme to natiahnuť predsa až do júna. Nemôžem e, povedať, že to je správne. E, e, členské štáty e, sú e, chrániteľmi zmluvy a myslím si, e, že tu sú viacero otázky, ktoré treba zodpovedať treba e, pre, uvažovať o tom, či máme dostatok času. Samozrejme, o tom e, môžeme e, intenzívne diskutovať, ale je to otázka aj očakovaní ľudí a globálnych víziev. Musíme na to rýchlo reagovať. A, takže v časovom hľadisku nevidím problém. Čo je dôležité, je dať odpoveď na tieto otázky. Ďakujem pekne. Pán predseda Šulc, dostal som od vás list. Uh, Zrejme tu došlo k nejakému nedorozumeniu, e, pokiaľ ide o porade vystupujúcich. Ja to vám vysvetlím po e, našej rozprave. E, tento list bol na vás osobne, nie na celý parlament, ale ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi umožnili ujať sa slova. Je možné že by sme mohli e, e, hovoriť aj o reforme e, konania v našom parlamente. Samozrejme, zmeny zmluvy vždy zložité, dokonca keď ide znedendušený postup. My sme v mimoriadne ťaživej situácii. Pochopiteľnosť tohto postupu závisí od toho, že to môže zlyhať tu alebo niekde inde, tento postup. A keď e, e, to zľaza za veľmi zložitej situácii, potom treba položiť otázku, čo môžeme urobiť, aby to nezlyhalo. Ale e, budú nás počúvať? Otázka znie nielen e, e, e, o tom, aby nezlyhala otázka e, postup ratifikácie. E, ale e, či zlyha alebo nezlyha problém, závisí od vedúcich predstaviteľov vlád, či e, dokážu e, rozhodne a koherentne vyjednavať. To sa správne spomenula tu. Tu sú tri úvahy, ktoré majú zásadný význam. Teraz po roku, keď vypukla ťažká kríza, ale ako vyzerá hodnota našej meny? 1 dolar 35 centov. Keď sme zavadzali e, e, euro, to bolo 1,17 a teraz 1,35. E, to znamená, že je to e, medzinárodná mena, ktorá e, hodnota počas rokov bola stabilná, ale e, nestabilné sú, sú niektoré štruktúry a e, sú nestabilné, pretože e, e, vedúci predstaviteľe štátov e, nekonajú jednoznačne. Problém nespočíva v tom, že Európa nedokáže konať jednotne. Máme na to príslušné nástroje, ale Európa nedokáže konať spoločne, jednotne. A keď hovoríme o Európe, nemyslíme tým Európsky parlament alebo komisiu. Myslíme tým E, e, vlády členských štátov, ktoré e, chcú silne rokovať smerom na vonok, ale smerom dnu nedokážu jednotne sa rozhodnúť na používanie jednotných nástrojov a uskutočniť silnú politiku, či už sociálnu alebo inú. Druhá poznámka. Všetko, čo sa udeje v Európe, udeje sa v rámci zmluv ale keď v rámci zmluve e, e, e, sa udeje niečo, čo nechceme zlovoľne urobiť mimo zmluvy, keď v rámci zmluvy chceme niečo dosiahnuť, potom Európsky parlament je stredovodom pozornosti. To musí byť tou inštitúciou, ústrednou inštitúciou v rámci zmluvy a len prostredníctvom komisii e, je možné legitimne rokovať na úrovni Európy e, e, aj vo vzťahu k Európskemu parlamentu. Len vtedy je to možné a samozrejme máte pravdu v tom, čo ste predvedli. Takisto, čo povedali spravodajcové broke Gualtieri. A po tretie, riziko Európy spočíva v tom, že keď máme 500 miliónov obyvateľov, máme e, najväčší priestor e, e hospodárskej priestor Európe, Ak budeme konať jednotne, potom sme silní. A keď sa e, e rozpoltíme na 27 e, e, prvkov, nebudeme relevantné. E, či to pekné alebo nie, e, e, budeme e, vyzerať veľmi zle, nebudeme mať jednotnú líniu, nebudeme zohrovať žiadnu úlohu. Keď budeme mať jednotnú líniu, potom Európa s našim sociálnym a hospodárským modelom bude hybnou sílou svetového hospodárstva a silným partnerom medzinárodnej politiky. A keď hovoríme o zjednodušenom postupe, je to otázka toho, či bude mať Európa budúcnosť, alebo e, e, e, spadne do bezvýznamnosti a nerelevantnosti. Ďakujem pekne. A teraz pán Ivo Strejček. Kolik Ivo Strejček. Pane predsedo. Pán predseda, dámy a páni. Či už máme vzťah k euru akýkoľvek, tak si myslím, že zaujímom každého, kto žije v EÚ, je aby euro a eurozóna sa rozvíjali stabilne, či už to euro používame alebo nie, pretože naše ekonomiky sú veľmi silno previazané. Ale keď pán Barozo opisoval európsky mechanizmus pre stabilitu, tak použil také slova ako lepší dohľad, rozšírenie hospodárskej koordinácie, koordinácia rozpočtových politik, harmonizácia sociálnych politik to je, priatelia, otváranie cesty k vytvorení Fiskálnej daňovej únie a takúto úniu hospodárske dejiny nepoznajú, že by bo, vôbec bola prežila bez vytvorenia politickej únie. Teda tá malá zmena, o ktorej tu dnes hovoríme, je vlastne obrovskou zmenou pre jednotlivé členské štáty EÚ. EÚ sa politicky pre budúcnosť mení. Pán Weber použil slova európsky občania si želajú silnejšiu Európu. To tu poznáme celý čas, ale spýtajme sa ich, pretože európsky občania už 10 ročia len akceptujú, nerozhodujú o tom, čo sa v európskych inštitúciách deje. Ďakujem pekne, pán Joe Higgins. Vážne pán predseda, navrhuje sa nový mechanizmus stability. E, počas volebnej kampane v Írsku strany, ktoré pravdepodobne vytvoria novú vládu, slúbujú, že dôjde k renegociácii e, e, existujúceho balíčka úspor dohodnutého z MMF a Úniu. A je to len špekulácia, je to nespravodlivé, nedemokratické, že žiadame našich občanov v Írsku, aby hlasovali za hmlu Chcel by som požiadať e, pána Barozo ako predsedu komisie, aby nie zasahoval do našej kampanie, ale aby umožnil našim občanom získať e, faktické informácie. Pán komisár Eren včera povedal, že e, zdá sa, že je možné renegociovať dohodu z MF MMF, ale sú tu konkrétne otázky. Je táto renegociácia možná E, okamžite potom, ako sa vládu ujme nová, e, moci ujme e, nová vlád ešte do roku 2013, bude to znamenať drastické zniženie úrokových sadzieb a či finančné špekulanti budú znašať náklady namiesto toho, aby ukrižovali náš ľud, a e, len e, e, nové podmienky, ktoré znižujú, znižia títo sadzby a poskytnú pracovné miesta, iba oni umožňa znižiť krízu v Írsku. Ďakujem pekne, pani Nicole Sinclair. Ďakujem za slovo, pán predseda. Hovoríme stále o tom istom. Politický projekt, ktorý zlyháva, a to je euro. A to nás ešte núti zmeniť Lisabonskú zmluvu, a to dvakrát v krátkom čase. Spomeňme si, ako ťažko sa prijímala e, Lisabonská zmluva a že ju odmietli Íry a potom im povedali, že ich hospodárstvo ochráni sa, keď, sa, keď príjmu Lisabonskú zmluvu a pre, samozrejme to nebola pravda. A čo robí teraz Európska únia? ne, e, neodstúpila krok dozadu, aby sa pozrela na to, čo sa urobilo zle práve. Naopak chce, aby Malé štáty trpeli ešte viac, chce ich zavaliť bremenami, chce ich e, ešte viac ponoriť do problémov, len preto, aby existovala akási európska ríša. Vážený pán Baroso, možno máme problém so zadlženosťou, ale nie je potrebné nalievať peniaze do jednotlivých e, členských štátov, lebo tie peniaze treba v prvom rade zarobiť. Teraz má slovo pani Kay Swinburne, hovorí pán predseda. Zmena zmluvy nie je čosi, čo by sme mali brať na ľahkú váhu, najmä preto, že Lisabonská zmluva sa rodila ťažko. Práve preto parlament aj rada by mali postupovať obozretne pri jej zmenách. Zmena je nevyhnutná, aby sme chránili slabé hospodárstvo eurozóny, ale stanoviska jednotlivých členských štátov, ktoré nie sú súčasťou eurozóny, treba brať do úvahy. Zmena musí vychádzať z toho, čo si prajú ľudia a z paktu stability. Pretože inak obrovské verejné deficity budú nadalej rásť a Európa nebude konkurencieschopnou na globálnej scéne. Mali by sme pripraviť opatrenia, aby jednotlivé členské štáty eurozóny sa dostali do poriadku, aby sa jej hospodárstvo zlepšilo. Každý jednotlivý štát by si mal prehodnotiť daňovú politiku a verejné výdavky a nastaviť tak programy, aby boli realistické Myslím si, že medzinárodné dohody eh, nie sú náhradou na skutočnú hĺbkovú reformu, skutočnú stratégiu, aby Európa sa dostala do konkurencieschopnej pozície. Ďakujeme pekne. A teraz eh, pán Ševčovič. Much, ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem pekne všetkým účastníkom rozpravy. Takisto ďakujem poslancom Európskeho parlamentu za prejav e, e, jednoznačnej podpory pre prístup spoločenstva, aby sme mali silnejšiu Európsku úniu, aby sme mali náležitú úlohu pre budúci mechanizmus, o ktorom dnes diskutujeme. Nazdávame no, sa, že naše stanovisko bolo jasné. Plne podporujeme Európsky stabilizačný mechanizmus a jeho vytvorenie a vnímame to ako dôležitú súčasť mozaiky silnejšej hospodársky prosperujúcej Európy. Pripravujeme zasilnenie dohľadu e, nad finančnými trhmi, lepšie hospodárske riadenie. Máme 6 legislatívnych návrhov. E, začali sme prvý európsky semester E, výročným prehľadom hospodárskeho rastu. A myslím si, že vďaka tomu, vďaka našej dnešnej rozprave a dúfam, že aj pozitívnemu rozhodnutiu v marci vyšleme pozitívny signál všetkým tým, ktorí e, hrajú proti euru. Ak e, budete hrať proti euru, pôjdete do straty. A je to veľmi dôležitý signál. Preto rozhodnutie v tejto otázke bude mať eh, kľúčový význam, ale je, viem, že pre váš parlament je veľmi dôležité, že musíme plne rešpektovať kompetencie únie, plne e, eh, m, mm, rešpektovať prerogatívy a úlohy európskych inštitúcií. A samozrejme komisia bude e, sa starať o to, aby sme dodržali európske právo. Ako sme uvedli vo vyhlásení komisie, je pripravená využiť našich e, odborníkov na e, riešenie tohto mechanizmu, pretože malo by to byť v plnej zhode s vylepšením hospodárskeho riadenia, najmä v otázkach koordinácie a dohľadu e, nad finančnou a hospodárskou politikou členských štátov, najmä členov eurozóny. Niektorí z vás ste e, viedrili znepokojne, aby sme nevytvorili dvojvrstvovú Európu. A je to aj stanovisko, e, jednoznačné e, stanovisko komisie. Napriek tomu, že primárna zodpovednosť za euromenu zostáva v členských štátoch eurozóny, je jasné, že budúce mechanizmy spolupráce musí byť otvorené voči ostatným štátom a naša snaha o zvýšenie konkurencie schopnosti a o konvergenciu musí byť pre všetkých 27 štátov. Nazdávam sa, že proces, ktorým, e, ktorým prechádzame, a e, e, proces, ktorý urýchľujú finančné trhy, urýchľuje zároveň našu integráciu a spoluprácu v oblasti hospodárskeho riadenia. Musíme to uvítať, pretože nepochybne to posilní našu úniu. A chcel by som osobitne poďakovať dvoch spravodajcov, pánovi, pána Broka a pána Galtieriho za e, spoluprácu, za nové námety a za konzultáciu, ktorú sme mali s dvomi e, spravodajcami e, priebežne. Myslím si, že táto práca by mala vyústiť do správy, ktorú schváli parlament včas ešte pred rozhodnutím Európskou, e, e, Európskej rady. Prepačte. A posledná poznámka na Margo pana Higginsa z Írska. Myslím si, že veľmi správne poukázal na to, e, na citát pána komisára Arena. Uviedol totiž, že sa podarilo dohodnúť s Írskom, nie s vládou, s Írskou ako štátom. A preto očakávame, že aj budúce vlády budú rešpektovať túto dohodu. Napriek tomu je jasné a očividné, že komisia má pochopenie pre súčasné, e, e, súčasnú ťažkú situáciu v Írsku a budeme robiť maximum, aby sme podporili e, návrat k hospodárskému rastu v tejto krajine. Myslím si, že európske inštitúcie, komisia, Centrálna banka a MMF výrazne prispeli k, stabilizácii situácie v Írsku a som presvedčený, že všetci spolu urobíme maximum na to, aby sme obnovili hospodársky rast a prosperitu v Írsku. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem pánovi podpredsedovi Európskej komisie. Uzatváram tento bod rozpravy. A nasledujúci bod je situácia v oblasti európskeho azylového systému po nedávnom rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva.